La seduta è ripresa. Ohlasujem pokračenie, pokračovanie rokovania. Oznámim výsledky hlasovania. Hlasovali 735 poslancov nevyplnené hlasovacie lístky 63, odovzdané hlasy 672. Absolut, absolútna väčšina, potrebná hlasovanie 332. Kandidáti získali nasledovný počet hlasov. Pani Keller 133 hlasov. Pani Rego 42 hlasov. Pán Sasoli 325 hlasov. Pán Zahradil 162 hlasov. poiché nessun candidato Väč, väčšinu nezískala žiadny kandidát, preto budeme pokračovať druhým kolom hlasovania. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky alebo nové kandidatúry, považujem za platné kandidatúry z prvého kole hlasovania. Sú nejaké pripomienky? Dostal som teda nasledovné kandidatúry. Pani Ska Keller v druhom kole. pani Sira Rego. Pán David Maria Sassoli. Pán Jan Zahradil. Pokiaľ nie sú nové kandidatúry, prejdeme na druhé kole hlasovania o 11.40 a budeme pokračovať druhým kolom hlasovania o 11.40 minúte.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 Predtým, než prejdeme k druhému e, kolu e, hlasovania, chcel by som sa spýtať, či všetci skrutátori sú na svojich miestach. Pán Jár, poprosím vás, aby ste zaujali svoju pozíciu. aby sme mohli pokračovať. Prezident Buzek. onorevole Vetta, president buzek Honorable Thaler. Pán Thaler, ste tu?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 Buzek is here. Je tu pán prezident Buzek? Prezident Buzek je na ceste. Ako náhle eh, dorazí prezident eh, Buzek, ktorý je jedným zo skrutátorov, hlasovanie bude môcť začať. Všetko najlepšie k narodeninám, pán prezident Buzek. Všetko najlepšie. Teraz môže začať druhé kolo hlasovaní. Poprosím skrutátorov, aby zaujali svoje miesto pri volebných eh, urnách. Dostali ste hlasovacie lístky, aj obálky. Otváram teda druhé kolo hlasovania.